Drahí kolegovia, poprosím vás, aby ste sa posadali, pretože otváram dnešné zasadnutie. Chcel by som sa ubezpečiť, že program schôdze nemá k nej nikto žiadané pripomienky a tým pádom ju považujeme za schválenú. Ale však chcel by som ešte pár nejakých zmien vám odprezentovať. Najprv ak k tomu nič nemáte, nemáte nič proti, a kvôli tomu, aby sme mohli byť mohli uvoľniť pani Moniku Holmajer, našu spravodajkyňu. Chcel by som navrhol, aby sme začali vynimočne naše zasadnutie bodom 13. Zarečník sa vypol. Comme certains d'entre eux passent en plénière la semaine prochaine déjà. Uh, A budeme Budeme pokračovať e, hlasovaním e, bodu 8 k rozpočtu 2017. To pôjde hneď po bode 12, bod 9 a 15. E, tým pádom odkladáme na neskôr. Kvôli disponibilite vášho predsedu chcem navrhnúť, aby sme sa venovali bodu 17 hneď po hlasovaní. Škoda, že budem musieť e, ísť e, na komisiu okolo 10.30. E, niekoľko ešte oznamov by som vám chcel teraz predložiť počas zasadnutia 31. augusta, 15. septembra a 26. septembra sa koordinátori rozhodli nasledovne a sú mnohí. Všetko pokiaľ ide o správy a stanoviská, stanoviska, ktoré pozmenujú nariadenie 2015-13, ktoré sa týkajú niektorých ustanovení, ktoré majú vplyv na finančné riadenie pre niektoré členské štáty, ktoré majú veľké problémy, pokiaľ ide o ich finančnú stabilitu, tak sa rozhodlo, že zašleme list predsedovi výboru regii namiesto stanoviska, ktoré sme si predtým odsúhlasili. Ďalej sme rozhodli, že vypracovanie stanoviska Controlled Spending and Monitoring of EU, Use Guarantee a tak ďalej, ku ktorému výbor pre, kontrolný, pre, rozpočet, pre kontrolu rozpočtu e, bude gestorským výborom k tomuto stanovisku. Takisto sme sa rozhodli, že vypracujeme stanovisko pre LIBE, pokiaľ ide o rámec EÚ pre opätovnú reinštaláciu. Potom, pokiaľ i ďalej sme zdôraznili, aby predseda sa obratil na e, Mm, zástupcov komisie a koordinátori sa rozhodli, že pokiaľ ide o informovanie zo strany komisie, pokiaľ ide o veľké rozpočtové rozhodnutia a pokiaľ ide o politický dialog v tejto oblasti stále, nám tu chýba nejaká pravidelnosť. Komisie teda by mala zaslať na základe našej žiadosti viacej element, viacej mm, informácií a ja e, chcem komisiu na to upozorniť, že toto je naše veľké želanie a že je to požiadavka o priame komunikovanie v reálnom čase. Pokiaľ ide o nasadenie toho, čo sa týka o, o misiu počas po, um, európskeho semestra, bola to pár otáznikov z našej strany. My sme sa rozhodli, že o, správu ekonu ohľadom e, semestra 2016 ponecháme bokom a rozhodli sme sa, že si objednáme štúdiu ohľadom synergie medzi rozpočtovými príspevkami Európskej únie a národnými e, rozpočtami vzhľadom na ciele, ktoré sme si stanovili ohľadom rastu. Inak e, všetky tieto správy v rámci európskeho semestra sa nám zdalo, že nejak význačne nezmenia tok času a priebeh toho, čo sa deje a preto sme sa rozhodli že nájdeme v tejto štúdii možno tú ozajstnú pridanú hodnotu a preto teda sme objednali túto oznamenú štúdiu. Potom sme sa rozhodli, naši spravodajcovia a takisto špecialisti na fiskálne otázky, náš kolega Reimer Boge, že bude rečníkom na medziparlamentnej konferencii ohľadom stability a hospodárskej koordinácii v rámci EÚ ktorá sa bude konať v Bratislave 16. a 17. októbra. Naši partneri sa veľmi tešia, že eh, pán BG príde, ale že Bohu nebude môcť prísť, takže ja ho nahradím ako predseda, čo je veľké sklamanie pre členov tejto konferencie. Ďalej sme sa rozhodli, že zašleme reakciu na výbor PETI eh, 1049 eh, eh, zo strany niektorých našich spoluobčanov, pokiaľ ide o revidovanie viacročného finančného rámca. Ďalej, pokiaľ ide o správy a stanoviska, pokiaľ ide o revidovanie všeobecného rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, je za to som zodpovedný ja a eh, budem vás informovať o, tejto, o tomto návrhu po hlasovaní, ktoré sme si dnes naprogramovali. Pokiaľ ide o správu European uh, Cultural Heritage, rozhodli sme sa, že zašleme uh, list predsedovi výboru pre kultúru. Takisto sme sa rozhodli, že vypracujeme stanovisko European Agency for Safety and Health at Work a tiež pre European Center for the Development and Vocational, Vocational Training a European Foundation for a tak ďalej. Výbor eh, pre zamestnanosti je gestorským výborom a Jacek Gejer bude zodpovedný za tieto tri stanoviska. Vypracujeme spoločne s LIBE eh, správu Establishment Eurodac a tak ďalej. a je to číslo 604. E, a Takže toto všetko sú správy, ktorým sa budú venovať naši spravodajca požiadaní o stanovisko. Pokiaľ ide o, o správu výboru EKON, o programu 2020, koordinátori takisto schválili návrh programu nasledujúceho trialógu, ktorý sa bude konať 19. oktobra. Rozhodli sa a schválili list predsedu výboru REGI, pokiaľ ide o finančné otázky pre niektoré členské štáty, ktoré poznajú veľké finančné ťažkosti. Rozhodli sa, že budú menovať Jose Manuela Fernandesa ako zástupcu výboru pre rozpočet, aby sa zúčastil na štrukturovanom dialogu s komisiou, pokiaľ ide o možné pozastavenie štrukturálnych fondov pre Španielsko a Portugalsko, ktoré je spojené s eh, procedúrou nadmerného prekročenia deficitu. A toto samozrejme e, urobí v tom duchu, že sa bude snažiť vyhnúť akýmkoľvek e, kríženým záujmom. Toľko oznámy zo strany pána predsedu, o ktorých som vás chcel informovať. Vy ste obdržali zápisnicu z nášho zasadnutia 31. augusta a ak nemáte žiadne pripomienky k tomu, tak tým pádom ju považujem, ak tu nie sú žiadne námietky, za schválenú. A teraz ideme hlasovať. Bude to dlhé hlasovanie, ktorému sa budeme venovať e, dnes a ešte aj zajtra. Pokiaľ ide o politiku nehnuteľnosti, chcem tu privítať našu pani spravodajkyňu Moniku Holmajera ktorá požiadala, aby táto správa o politike v oblasti nehnuteľnosti bola prioritne prerokovaná. Pani Holmajer, máte nejaké požiadavky? Ďakujem veľmi pekne. Dnes ja to môžem povedať veľmi stručne, pretože tento projekt je skutočne obrovským projektom a budúci týždeň e, ešte pre e, spravodajci mali mať e, presnejšiu predstavu o plánovaní Mm, ďalšieho príbehu, pretože to je súčasťou obrovského eh, projektu. My keď teraz sa zhodneme na jednom projekte, tak eh, tým odsúhlasujeme aj väčšinu z toho zvyšku a preto treba viesť ďalšie diskusie, ktoré sa uskutočnia budúci týždeň a na ďalšom zasadnutí výboru pre rozpočet o tom budeme môcť rozhodnúť. Takže oficiálne eh, predloženie podľa odseku 203 rozpočtového poriadku. Myslím, že e, výbor nebude mať nič proti tomu a teda sa budeme venovať e, tomuto stanovisku tejto správe budúci týždeň. Teraz e, rozpočet a jeho pozmenenie číslo 3, pokiaľ ide o bezpečnosť našich inštitúcií, fyzickú bezpečnosť našich inštitúcií konkrétne. Je to návrh opravného rozpočtu číslo 3, lomené 2016. Ideme hlasovať pozmeňujúci návrh, ale ešte predtým si overíme, či dobre funguje náš elektronický systém. A chcem vás, chcem vám navrhnúť, aby ste najprv vyskúšali vaše kartičky, či fungujú. Otvárame elektronické hlasovanie. Poprosím vás, aby ste teraz zahlasovali. Nech vidíme, ako to funguje. Nehlasovali ste všetci. 33 kartičiek bolo v zavedených do e, tých zariadení a len 31 doteraz odhlasovalo. Kto má nejaké problémy s hlasovaním? Dobre. K tomuto návrhu rozpočtu číslo 3 2016 pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 4. E, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz trojka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A teraz k celému textu, ktorý e, takto bol pozmenený. Menovité hlasovanie otváram elektrické hlasovanie. Hlasovali ste všetci? Návrh opravného rozpočtu číslo 3 lomeno 2016 bol schválený 23 hlasmi proti 7. Teraz ideme sa venovať hlasovaniu o mobilizácie Fondu Solidarity. Je to správa nášho kolegu Kirstosa. Nie sú tu pozmenujúce návrhy, takže budeme menovite hlasovať. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Uzatváram elektronické hlasovanie.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 21 myslím, že odpadlo, pretože sedmička bola schválená. Teraz eh, k celému textu takto pozmenenému budeme hlasovať. Menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Zatváram hlasovanie. 28 proti 6 hlasom. Sme to schválili. Teraz správa pána Gejera ohľadom agentúry Európskej únie pre azyl. Je tam viacej e, týchto pozmeňujúcich návrhov, takže na spravodajca navrhuje, aby sme odložili na neskôr hlasovanie o tejto správe, len na to potrebujeme viacej času, teraz bod 10. Tam máme možný vývoj a úpravy súčasného inštitucionálneho usporiadania Európskej únie Jose Manuel Fernández. Pozmejúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Štvorka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kto je za? Šestka. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Sedmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Osmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Peťka. Kto je za? Kto sa zdržal? Kto je proti? Kto sa zamietnuté? Deviatka. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pomýlil som sa, ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. dva.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 kto sa zdržal? Schválené. 29. To bolo stiahnuté. 32. 34. takisto. Ústny pozmeňovací návrh spravodajcu k oceku 3, ktorý bol pozmenený and to be coordinated with national budgets. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. 33. stiahnutý.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 Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Elektronickým hlasovaním. Otvorím elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 29 hlasov za, takže schválené. To bola 39. Teraz pozmejúci návrh číslo 40. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Nie je to úplne zrejme. Poprosím vás, kto je za? Zdvihnite viac ruku, aby to bolo jasnejšie. Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Máme tu ďalej kompromisný návrh k odseku 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Teraz pozmejúci návrh číslo 2. To spada pod kompromis. Čiže ideme hneď ku pozmeňujúce návrhu číslo 46. Kto je za? 46. Pretože tie ostatné spadajú pod kompromis. 46. Kto je za, poprosím vás, dvihnite ruku. A kto je proti, takisto. Kto sa zdržal? 46 je schválená. 47, kto je za, kto je proti, zamietnuté.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 kto sa zdržal? Schválené. 53. Oddelené hlasovanie. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prvá časť eh, tým pádom je zamietnutá. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takisto zamietnuté. Teraz celý text odhlasujeme. Ja už nemôžem hlasovať, ale vy môžete hlasovať eh, o celom takto pozmenenom texte. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. 28 hlasov za, 7 proti, 1 sa zdržal. Teraz e, bod číslo 11 ohľadom transferu oddelenie číslo 3, rozpočet 2016. Máme tu dva prevody. Prvý prevod je 5,6 milióna. Neviem, či k tomu chcete niečo povedať, kolega. Tieto dva prevody sú len dopadom hlasovania, ktoré sme mali predtým a, a dokonca aj k, to isté sme mali aj pri Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácie v prípade Fínska 5,3 milióna približne a potom prevod 22. To sa týka Švédska. A takisto ide o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie po výške sumy 3,9 milióna približne euro. Toto je logický dopad hlasovania, ktorý sme mali. Ďakujem pekne za tento dopad a teraz navrhujem, aby sme hlasovali ohľadom prvého prevodu, ktorý sa týkal Fínska a firmy Microsoft. Otváram elektronické hlasovanie. Už ste všetci hlasovali? Uzatváram elektronické hlasovanie. 27 hlasov za, 6 proti. Pokiaľ ide o druhý prevod, Švedsko Eriksson. Otváram elektronické hlasovanie opätovne. Uzatváram elektrické hlasovanie. 28 proti 7 hlasom sme schválili. K ďalším oddelom rozpočtu k roku 2016. Pán Depre, máte k tomu niečo? Áno, pán predseda, ide o prevod 44 miliónov, čo nie je pr- problematické, 44 miliónov. To je zaplatenie odškodnenia, pretože tu máme nárast ľudí, ktorí budú vďaka tomu mať možnosť e, zúčastniť sa kurzov pre šoferov na dielkových linkách, takže to následne e, vzhľadom na zmeny sa zvýši aj cena kávy a vody na palube. Na jednej strane my ušetríme a na druhej strane zvýšime o, e, tieto čiastky pre ľudí na palube. Takže ak e, tu nemáte k tomu žiadne pripomienky, tým pádom to považujeme za schválené, alebo sa o tom nehlasuje. A teraz ideme k návrhu rozpočtu na rok 2017. Ešte predtým, než začneme hlasovanie, chcem vyzvať komisiu, aby nás informovala o svojich eh, posledných eh, informáciách ešte pred hlasovaním. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tu, tu sedím. Ďakujem pekne, že ste mi odozdali slovo. Budem, eh, ak dovolíte, pokračovať v angličtine. Ďakujem pekne, pán predseda, že máme túto možnosť poinformovať vás o balíku pozmeňovacích návrhov z minulého piatku. V prvom rade pripomeniem, že podpredsednička Georgieva pred dvomi týždňami predložila balík na strednodobú revíziu. To sú návrhy, ktoré do veľkej miery sú v súlade alebo rovnaké ako množstvo vašich návrhov predložených na hlasovanie dnes v tomto výbore. Na úvod by som chcel uvítať veľký počet pozmeňovacích návrhov. Je to väčšina návrhov, ktoré navrhujú návrat, pokiaľ ide o prostriedky k pôvodnému návrhu na 2017 z dielne komisie. Ďalej by som chcel zdôrazniť to, že pozmaňovacie návrhy, ktoré navrhujú zvýšiť výdavky, Ide o navýšenie o 4 miliardy v porovnaní s pôvodným návrhom. Takže spomedzi týchto návrhov niektoré predstavujú návrat k pôvodnej výške výdavkov CEF a Horizon 2020 na úroveň pred dohodou, pred dohodou o Európskom fonde pre strategické investície. A tam v návrhu na dobu revíziu komisia tiež poukazuje na potrebu navyšiť prostriedky v týchto programoch, ktoré sa rýchlo implementujú a je o ne veľký záujem. Ide hlavne o Horizon 2020 a dopravnú časť CEF, COSME a Erasmus. Takže v týchto prípadoch súhlasíme, pokiaľ ide o navýšenie. A tá miera navýšenia, tá musí zohľadniť kompatibilitu s hornými limitmi VFR aj v iných oblastiach, prioritných oblastiach, súvisiacich napríklad s migráciou a teda s riadením migračných tokov. Viacero pozorňovacích návrhov navrhuje zvýšenie výdavkov v polnohospodárstve. A zase aj tu komisia avizovala, navrhli sme v opravnom liste v tom tradičnom pre polnospodárstvo na toto reagovať. Ten sa chystá o pár týždňov, čiže to je balík, ktorý bol oznámený v júli pre sektor mliekarenstva. Potom Youth Employment Initiative, iniciatíva pre zamestnanosť mladých, aj tam vaše návrhy a naše idú tým istým smerom. Komisia momentálne vyhodnocuje ten najlepší časový profil na spustenie predlženia tejto iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Ďalej, interný aspekt migrácie a riadenia migračných tokov. No už tu máme viac pozmeňovacích návrhov vo výbore, ktoré požadujú vytvorenie nových nástrojov, nového rozpočtového riadku v rámci bezpečnosti a občianstva tohto okruhu. Chcem upozorniť na to, že pokiaľ ide o našu reakcie schopnosť, v tejto oblasti, tak e, tá je nevyhnutná, veď ten kontext, v ktorom sa EÚ momentálne nachádza, je veľmi taký e, krehký, volatilný a k tým tokom môže dôjsť veľmi rýchlo, aj k presunu týchto tokov z jednej oblasti do inej. Čiže v tomto kontexte hromadenie rozpočtových riadkov a nejaké zavadzanie rigidity do štruktúry, že toto je vec, ktorá môže, môže e, tú reakcie, schopnosť a rýchlosť implementácie spomaliť. Takže vidíme, že tá reakcia často e, naozaj musí byť rýchla a to rozhodnutie musí padnúť naozaj veľmi rýchlo. Viac pozmeňovacích návrhov. Návrhu je vytvorenie novej kapitoly. Tie budú trastové fondy a facilita pre utečencov v Turecku. Ja tú požiadavku chápem, teda že parlament chce mať prístup k informáciám pravidelne o tom, ako sa prostriedky v týchto kanáloch vydávajú, ale rád by som pripomenul, že komisia je ochotná a prichádza aj na vypočutia v tomto výbore a pravidelne poskytuje informácie. Podobne je tomu aj vo výbore DV a AFED. Takže Ďalšia vec, stránka napríklad e, príslušného oddelenia komisie tiež obsahuje aktuálne dostupné informácie naozaj v reálnom čase o tom, ako sa tie prostriedky vynakladajú. Taktiež komisia vydáva pravidelné správy o využívaní týchto prostriedkov 15. septembra, to je dátum tej poslednej správy a ďalej v balíku navrhovanom spolu s strednodobou revíziou. Tam komisia navrhuje vo finančnom nariadení zapracovať ustanovenie o výročnej správe po forme pracovného dokumentu o implementácii a výkonnosti tých trastových fondov. Čiže čo som tým chcel povedať? Chcel som povedať, že e, trastové fondy sú implementačným nástrojom na urychlenie reakcie a implementácie v prípade e, núdzových e, situácií a reakcií po takýchto. Uh, núdzových um, situáciách. No a v celom tom systéme kontrol a rovnováh je samozrejme uh, potrebné mať uh, pravidelnú informovanosť, ale ide o to, aby e, tento nástroj bol čo najflexibilnejší, čo najrychlejšie spustiteľný tak ako to je v iných oblastiach, ako napríklad v rámci OSN a tak ďalej. Čiže z dôvodov ten cieľ, aby tento nástroj bol čo najdlhší a najaktívnejší, tak e, toto je jedna z našich priorít. A tá facilita v Turecku pre utečencov, toto nie je trastový fond, tam tá implementácia ide cez nástroje obsiahnuté v rozpočte a je to súčasť teda vlastne príspevku k tejto facilite, e, ktorá je riadená e, buď to priamo z predpristupového nástroja alebo z humanitárnej pomoci a príspevok členských štátov. Príspevky e, členských štátov tie sa zapracovajú vo forme príjmov, viazaných príjmov a táto facilita je koordinačný nástroj, ktorý umožňuje prepojiť zdroje jednak z európskeho rozpočtu a jednak z členských štátov. Čiže toto je tá štruktúra, v akej to funguje. A teraz k správnym výdavkom, administratívnym výdavkom. Tu by som sa chcel poďakovať všeobecnému spravodajcovi pánovi Gajerovi za to, že návrhol návrat prostriedkov na úroveň pôvodne navrhovanú komisiou e, v návrhu rozpočtu. E, to je potrebné na riadnu implementáciu rozpočtu a myslím, že to je aj uznanie toho, že komisia a ďalšie inštitúcie e, že sú úsporné, že postupujú úsporne, pokiaľ ide o návrhy na 2017. No a čo sa týka ostatných oddielov mimo komisie. Tam eh, vítame návrhy eh, týkajúce eh, sa prerozdelenia tých postov v parlamente, v ECOSOKu a vo výbore regiónov. Ten transfer je momentálne vyvážený a našli sme tam aj uspokojivé riešenie. Ďalšie návrhy, tie sa týkajú transferu a výdavkov, a pokiaľ ide o, o teda rozpočet e, SVČ, teda presun e, z spoločnej našej bezpečnej politiky na SVČ. No a to sa týka vlastne e, tej dvojakej e, funkcie určitých, určitého personálu, teda že mm, vykonávajú vlastne mm, akoby dve funkcie. A my si uvedomujeme, že niektoré návrhy požadujú napríklad navýšenie v počte postov, napríklad pokiaľ ide o parlament a SVČ, za komisiu tieto navýšenia nie sú v súlade e, s duchom a s písmom medzičlenom dohody, teda s tým cieľom, ktorý tam bol stanovený, teda 5-percentné zníženie e, stavu personálu počas 5 rokov prípravné aktivity v oblasti obrany. Chcem zdôrazniť, že tieto prípravné akcie, že tam ide o výskum. O výskum v oblastiach, ktoré súvisia s obranou a nie je tam žiadne priame prepojenie s nejakými vojenskými krokmi. Takéto prípravné akcie vychádzajú z pilotných projektov, ktoré prebehli ktoré teda boli navrhnuté Európskym parlamentom. Jeden z návrhov navrhuje, aby členské štáty aby tie financie sa odrážali v rozpočte ako viazané príjmy. My sa obávame, že toto nie je dobré riešenie, že chýba potrebný právny základ. Čiže toto zrejme je postup, ktorý nebude využiteľný, keď sa pozrieme na ustanovenia a finančného nariadenia, tak tieto neumožňujú. Viacero pozmeňovacích návrhov. Tam sa časť výdavkov dáva do rezervy, je tam viac než 20 rozpočtových riadkov, ktorých sa to týka, podmienky, ktoré sú tam stanovené nevždy súvisia s cieľom vydávania prostriedkov v príslušných rozpočtových riadkoch. Len chcem pripomenúť, že tieto rezervy neprispejú k plynulej implementácii rozpočtu a preto, keď sa diskutuje o tomto aspekte, o týchto veciach tiež treba zohľadniť tento aspekt, teda plynulú implementáciu rozpočtu. Potom je tu viacero podmaňovacích návrhov, kde sa stanovujú špecificky príjemcovia, pokiaľ ide o využitie rozpočtových prostriedkov, finančné nariadenie, ustanovuje že pokiaľ ide o pridelovanie európskych fondov, že na to sú stavené postupy a takéto účelové viazanie alebo teda pridelenie konkrétnym príjemcom nie je v súlade ustanoveniami finančného nariadenia. A ešte decentralizované agentúry. Tu máme viac pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené s tým, že návrhujú značné navýšenie pre viac než 20 agentúr. Ja by som rád zdôraznil to, že v návrhu rozpočtu na 2017 komisia už e, e, osobitne pristupovala k e, viacerým agentúram, ktoré sú v tej prednej línii, napríklad v súvislosti s migračnými tokmi a s bezpečnosťou. Čiže tieto aspekty už boli zohľadnené v návrhu komisie vo forme značného navýšenia v počte postov napríklad. Um, vo väčšine agentúr navýšenie postov. Toto by bolo v rozpore s cieľmi, ktoré sú stanovené v medzištovnej dohode, teda opakujeme 5-percentné zníženie stavu personálu. Týka sa to nielen inštitúcií, ale aj decentralizovaných agentúr a iných orgánov EÚ alebo iných EÚ subjektov. Uzavrel by som to postupom. Toto sú také predbežné pripomienky, k tomu celému balíku pozmeňovacích návrhov vo vašom výbore, po diskusii v tomto výbore a po diskusii v pléne komisia parlamentu a ráde pošle eh, detálne pripomienky k tým pozmeňovacím návrhom, na ktorých sa oba rozpočtové orgány dohodnú a tieto reakcie pozmeňovacím návrhom, teda k ich realistickosti, vykonateľnosti v roku 2017, toto bude súčasťou balíka v rámci zmierovacieho výboru. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, poprosím vás, aby ste moje vyjadrenia vo svojich úvahách zohľadnili, teda s vyhliadkou toho, rozpo, toho zmierovacieho konania, ktoré bude v novembri. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán preza. Ďakujem. Ďakujem pekne, že ste nám takto pred hlasovaním povedali, ako vníma komisia naše návrhy z dielne teda nášho všeobecného Eh, spravodajcu a tých eh, kolegov, ktorí eh, sami prispeli. Takže pán všeobecný spravodajca, pilotné projekty a prípravné akcie, tam ešte bude treba vykonať nejakú doplnkovú prácu do prestávky 2013. Dopracujeme sa k tým pilotným projektom, či Takže by sa na by sme až po obede, po obede uh, túto vec preberali, hej, prípravné uh, pilotné projekty a prípravné akcie. Môže byť? A chcete ešte, než sa do toho hlasovania pustíme, niečo povedať, pán spravodajca? Nur, nur um, tatsächlich. Áno. Tri. Alebo možno štyri veci, jedna technická a ostatné také všeobecného charakteru. Áno, ten postup, pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné akcie, tam to bolo mimoriadne komplikované tento rok. Kreativita kolegov e, je čoraz väčšia, z roka na rok narastá. To je jeden z dôvodov. A rozpočtové prístupy, e, alebo tak tie úvodné prostriedky e, nenarastajú až v takej miere, takže je to potom dosť komplikované keď chceme, aby zavládla e, spravodlivosť aj v prípade e, zosúľaďovania, ktoré je veľmi komplikované. No a sme ľudia, sme omylní. V poslednej fáze hlasovacia znamo sme prišli na to, že skupiny Eh, prišli niektoré s prípravnými ehm, akciami alebo pilotnými projektami, ktoré vôbec nie sú realizovateľné. Preto ešte využijeme tú obednú prestávku, aby sme tie chyby, ktoré tam eh, nastali, nejakým spôsobom skorigovali. A keď už hovorím o chybách, v hlasovacom zozname eh, výstava zo pár problémov, čiže za každým, keď sa dostaneme k takémuto problematickému bodu, tak poviem, čo sme tam odhalili. U nás v skupine SAD máme napríklad problém v 1A, tam je rezerva. z výboru EKON 64 51, tam máme plusko napísané a mohli by sme tam mať minusko. Takže kolegovia v kone si to všimli relatívne neskoro. A potom ešte dve obsahové poznámky, pripomienky k tomu, čo povedal pán riaditeľ Preza. Teda tí konkrétni príjemcovia. Že toto nie je zlučiteľné s rozpočtovým nariadením, to si asi uvedomujeme všetci. Ale sú určité podujatia v tomto konkrétnom prípade, kedy je parlament toho názoru, že by bolo dobré, keby e, bola nejaká európska podpora. No a e, týmto návrhom vlastne tú svoju obsahovú podporu vyjadrujeme. No ale keď nám komisia povie, že tieto podujatia sa dajú financovať aj inak, tak nebudeme samozrejme trvať na tomto návrhu, ale chcel som len povedať, že e, o čo nám vlastne ide, keď predkladáme e, tento návrh, hoci si uvedomujeme, že v súvislosti e, s tým rozpočtovým nariadením to nie je úplne, úplne košer. A potom ešte je transparentnosť a viditeľnosť trastových fondov. To je ďalší problém a celá tá utečenická facilita v Turecku. tie návrhy ani tak nesúvisia s tým, že by sme mali problémy s konkrétnym eh, využitím tých prostriedkov, teda kontrolujúca inštitúcia. Eh, keby sme takéto informácie nemali, tak by to bol veľký politický problém, ale nám skôr ide o to, aby sme poukázali na následovné. Poprvé, ktoré politiky EÚ, ktoré už boli uplatnené, boli úspešné, ktoré je potrebné využiť, aby sme tú facilitu alebo trastové fondy e, financovali v potrebnej výške. Toto návonok na verejnosti teda v organizáciách, inštitúciách, teraz sa obrazujú politikou, e, tak e, oni vlastne majú zaujímavé o to vidieť, ako sa tie finančné toky e, v rozpočte vyvíjajú. A potom napríklad okruh 4 a tie návrhy, myslím, že na nich je dosť zjavné, že mnohým tu sa nepáči, že máme tu nástroje, ktoré sú osvedčené v rozvojovej politike, že ich teraz vyprázdňujeme, aby sme financovali iné opatrenia tiež potrebné, ale tam dochádza k takýmto presunom. Takže my chceme takú transparentnosť v tejto oblasti. A tiež kontrola ja si myslím, že ako rozpočtový orgán máme právo na takúto kontrolu a chceme, aby sa vrátila do našich rúk, pretože v diskusiách nielen v mojej skupine, ale v kontakte s inými, e, skrátka opakovane zistujem, že je tu nespokojnosť s tým, že potom z médií zistíme napríklad, že komisia Arda sa dohodli na dôležitých politických smerovaniach, pokiaľ ide o tie trastové fondy alebo finančné nástroje a že my My sme informovaní e, až ex post a už to môžeme len vlastne odklepnúť. Takže ešte raz dôrazňujem, nejde nám o obsahové smerovanie týchto politik. Ide nám o to, ako, ako Európsky parlament ako celok a náš výbor konkrétne sú do toho celého e, zapojené alebo nie sú zapojené. Takže e, obsahové smerovanie e, týchto nástrojov myslím, že schvalujeme, prenajmenšom veľká väčšina, ale to, ako sa nám to prezentuje, že to nechceme akceptovať, nie sme ochotní akceptovať a že navonok chceme jasne povedať, že tu ide o peniaze, rozpočet, no ale keď sa pozrieme na tento rozpočet 2017, porovnáme to s rokom 2015, tak uvidíme veci, ktoré v, pred dvomi rokmi vôbec neexistovali. Takže áno, politicky to môže byť správne, ale musí byť zjavné, čo sa s tými peniazmi, európskymi peniazmi potom deje. Takže toľko som chcel v úvode povedať a navrhol by som teda, aby sme sa pustili do hlasovania, pán predseda. Merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem veľmi pekne, pán všeobecný eh, spravodajca. Rád by som vám poďakoval za vašu prácu a rovnako vašim kolegom. Pretože teraz sa, sa môžeme tak jasne eh, vyjadriť. Takže ideme k časti 5 agentúry, eh, a potom 1A, potom 1B, 2, 3, 4, špeciálne nástroje, No a to hm, nám podarí, čo je nepravdepodobné, bod 9 eh, pred obedom, tak to bude prerušené a budú nasledovať ďalšie okruhy 2 až 10 a potom okruhy 1 Európsky parlament a na záver platby. Takže prvý celok Kruh 3. Administratívne náklady. Heading 5. Section 3. Expenditure. Teda náklady. Premier blok. Máme prvý blok. príloha 1, kto je za tento prvý blok, kto je proti, kto sa zdržal? Takže tento blok je prijatý. Druhý blok, e, detaľne objasnenie príloha 2, kto je za, proti, zdržali sa, je prijatý. Tretie hlasovanie o ústnom pozmeňovacom návrhu spravodajcu. Pán spravodajca, všeobecný. Áno. My sme na zasadnutí koordinátorov hovorili o tomto návrhu. A, tá, a, prípad nedávnych dní pani Krúsa ako bývalá komisárka e, šírili správy a ide skutočne o otázku etického kódexu komisárov, čo môžu počas svojho vykonávania svojej funkcie vykonávať ako vedľajšie, e, vedľajšie činnosti a aká by mala byť e, nejaká, nejaké obdobie vychladnutia potom, čo opustia úrad. nakoniec sme dospeli k dohode, že by sme mali riešiť iný rozpočtový riadok, ako navrhovali zelený pôvodne a ústny pozmeňujúci návrh spočíva v tom, aby návrh zelených bol e, zmenený tak, aby iný rozpočtový riadok e, adresovaný e, je to nižšia čiastka a iný riadok sa dostaneme k takým prísnym meradlám pre etický kódex. Ďakujem pekne. Dobre, takže k tomuto pozmeňujúcemu návrhu 980, kto je za? S ústnym pozmeňujúcim návrhom proti. Myslím, že to bolo prijaté. Ale veľa rúk ostalo na stole, takže budeme hlasovať elektronicky k pozmeňujúci návrhu 980 s ústnym pozmejúcim návrhom správodajcu. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. 32 hlasov proti 4. Pozmeňujúci návrh pani Gresle. Kto je za, proti? Zdvíhajte ruky proste, to by bolo lepšie. Takže kto je za? Kto je proti? Myslím, že to bolo zamietnuté. On vérifie. Vote Takže overíme si to Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh Amploa 390, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Bolo to schválené. Hm, GUE za, proti, zdržali sa a to bolo zamietnuté. A teraz k rezervám. Ekon 407, kto je za, proti, zdržali sa a bol zamietnutý. E, Zelený za, proti, zdržali sa, bol zamietnutý. 829 za, proti. To si tiež overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Pozmenujúci návrh bol prijatý 19 hlasov proti 18. Teraz prejdeme k pozmejúcemu, alebo teda prejdeme k agentúram. Vous êtes prêts Nous avons un premier... takže prvý pozmejúci návrh. nové komisie a ktorý je v prílohe tabulka 1, kto je za, proti, zdržali sa, to bolo schválené. Druhý blok, príloha tabulka 2, kto je za, proti, zdržali sa, to bolo schválené. Tretí blok. Tabulka 3, kto je za? Proti? To si overíme v elektronickom hlasovaní. Takže tretí blok. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Nebolo to schválené. Hm. Pozmeňujúci návrh 846, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, bol zamietnutý. 847, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. K rezervám za, proti, zdržali sa zamietnutí. sedem, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 406. Kto je za? Pán Fernández. Sur le 406. 406. Ekon 6465. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatý 408, Ekon 6467, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Marinesku 4562 za, proti, zdržali sa, schválený. Hiding 2, Blanco López 4503 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Heading 3, 1138, GUE 7785 a Ferreira 4820. To je bezpredmetné, pretože sme hlasovali o tom bloku. To platí aj pre 1140, aj 351. C'est terminé. Heading 1A. Un premier bloc. No. Prvý blok v tabulke 1 a prílohe, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. E, druhý blok, v tabulke 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Tretí blok, za, proti, zdržali sa schválení. Štvrtý blok za, proti, zdržali sa schválení.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 Tlmočníci sa ospravedlňujú, ale nemajú hlasovací zoznam. Vers 7992, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est repoussé. Remarque. E, či, e, riadok 020201 individuálne, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 4000 331 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4227 za, proti, zdržali sa. To si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Le scrutin est clos. Partage des voix. Donc repoussé. Takže bolo to zamietnuté, to rovnosť hlasov. Vidíš 227. 4550 za, proti. To si overíme elektronicky, hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. L'amendement est approuvé. Ehm, bolo to schválené 23 hlasov proti 16. 4332 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4272 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4273 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 309 ampl za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 02, 05, 01, návrhy za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Ampla 311 za, proti, zdržali sa, to si overíme elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 346 fam za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo schválené. A 312 amplóza za, proti, zdržali sa, bolo to schválené. 329 ampla s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Je to len technická zmena, pán predseda, no, pretože nemusíme navyšovať ten člán, ten rozpočtový riadok tak v pripomienkach môžeme niečo zmeniť, aby záväzky, povinnosti boli naformulované. Dobre, takže 329, kto je za, proti, zdržali sa, bol schválený. 156 agri za, proti, zdržali sa, schválený. 236 strán za, proti. To si overíme. Elektronickom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Ukončené. Rovnosť hlasov, či je to zamietnuté. 3003 bač, kto je za. A 4909. Takže ospravedlňujem sa. 3003. Bač, kto je za, proti. Overíme si to v elektronickom hlasovaní. Approuvé par 20. A bolo to schválené. 4909 je bezpredmetný. 4909 za. 964 je tiež eh, bezpredmetný. 4908 za proti, zdržali sa schválení. 4275 za, proti zdržali sa zamietnutí. 4365 za, proti zdržali sa zamietnutí. 4288 za, proti zdržali sa zamietnutí. 4289 za, proti zdržali sa zamietnutí. A ukončíme to časťou 1b. Un compromis qui fait l'objet. Compromis, Dnes eh, sa hlasovať en bloc. Tabulke 2. Anexe, kto je za? proti, nezdržali sa, schválený. 04, 02, 62, Buča, 4000, 343 zamietnutý, Bača, 4230 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, NF 8124 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 13.03.06.01 Bače 4585 za proti zdržali sa zamietnutí Bače 4375 za proti zdržali sa zamietnutí EKR 8226 za proti zdržali sa zamietnutým Báče 4376 za proti zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté, ale to si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Dáte 4377 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 4379 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Rezervy 4494 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 4495 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 4496 za, proti, zamietnutý, ale to si overíme v elektronickom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 7873, ale to bolo stiahnuté, bač 4497 za, proti zdržali sa zamietnutí, 4498 za, proti zamietnutí, 4499 za, proti zdržali sa zamietnutí, iba 4276 za, proti zdržali sa zamietnutí, 4500 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Tri tisíc štyri, nula šesť, za, proti, to si overíme v elektronickom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A jeden za EPP hlasuje naviac. Nebo o jedného poslanca z EPP hlasuje naviac. Takže prosím, jeden, jedna osoba by hlasovať nemala. Dobre. Pozmeňujúci návrh bol e, zamietnutý 23 hlasov proti 17, zelený 7968 za, proti, zdržali sa zamietnutý, bač 4274 za, proti, to si overíme v elektronickom hlasovaní, hlasovanie je otvorené, ukončené, zamietnutý. Ampl 5680 za, proti, zdržali sa zamietnutí. FAM 6160 za, proti, zdržali sa prijatí. FAM 6162 za, proti, zdržali sa prijatí tam 6162 za, proti, zdržali sa schválení. tam 6163 za, proti, zdržali sa schválený. Riadok 040264 Cietil pre mládež, prvý pozmenujúci návrh 4762 za, proti, to si overíme v elektronickom hlasovaní, hlasovanie otvorené. Ukončené. Bolo to zamietnuté. q 7722 za Takže tie sú identické. Ampla 5674 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 4492 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. ukončené. Bolo to zamietnuté. Dva pozmeňujúce návrhy identické. 4766 a 7726 e za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dva identické pozmeňujúce návrhy Amplot 5618 a EPP 7443 za, proti, to si overíme v elektronickom hlasovaní, hlasovanie je otvorené. Ukončené. Nebolo to prijaté. 4277 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dve identické pozmeňujúce návrhy 4734 a 7689 za, proti, zdržali sa a sú zamietnuté. A končíme to. Alebo teda ukončili sme okruh 1b. Teraz sa prejdeme k kruhu 2. Prvý blok úvery. Jedna, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Dvojka, druhý blok, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Tretí blok, kto je tabulka číslo 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. K oddelenému hlasovaniu 050601 k tomu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. 4744, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schvál- zamietnuté. 050202, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7738 a nasledujúci, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7739 a nasledujúci, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7740 a ďalší, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4262, kto je za, kto je proti, kto, je, kto sa zdržal, zamietnuté. 4351, 4461, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 4769, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4226, ehm, eh, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, kto je zamietnuté. Ďalší, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4231, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7741, ďalší, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4200 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4353, 4463, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4464, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7745 a ďalší, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4523, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7746 a ďalší, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7747 a ďalší, kto, sa zdržal, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7748, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7749 a ďalšie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4465, kto za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 7744 a ďalší za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 7741 a ďalší, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Zamietnutý. 7742 ďalší, kto je za, proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 4293, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 8472, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7753 a ďalší, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4464, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 7886, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4222, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom tam máme celý rad pozmeňujúcich návrhov, ktoré by sme mohli odhlasovať unblock. 4468 a všetky následujúce. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4469 to je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 7456 to je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 7746 ďalší, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 4725 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 4, 3, 5, 3 a ďalší, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 4, 2, 2, 3, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 7, 8, 8, 7 a ďalší za, proti. Overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 8132, kto je za, proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 8460, to je za, proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 4235, kto je za, proti. Zdržal sa. Zamietnuté. 7762, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté. 4373, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 8462 a ďalší, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Osem, a ďalší za proti, zdržal sa, zamietnuté. 4, 5, 2, 3, kto je za, kto je proti. To, overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené 23 proti 13. 6080 za proti.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 Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté 20 proti 19. Teraz budeme sa venovať e, rubrike číslo 3. Nechám vám čas, aby ste si to mohli prelistovať. Začíname hlasovať viacerými blokmi. Prvý sa snaží vedovať úverom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal schválené. Druhá časť, druhý blok, to je tabulka číslo 2, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhý, eh, pardon, tretí blok. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz oddelené hlasovania. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7223. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 6709, 6401. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 777 4812, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 7225. Ospravedlňuje sa pán predseda. Ešte raz 7225, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 7227. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7780 a 4815. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4240. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Zatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 22 proti 15 hlasom. 77, 4821. Kto je za, kto je proti? Zamietnuté. 8463 a 4891. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4394. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8406, 4838. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté.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 Otváram elektronické hlasovanie. Máme tu jedno hlasovanie z EPP, ktoré ešte nebolo jasne stanovené. Zneužívate svoju väčšinu. Všetci ste hlasovali, uzatvorím elektrické hlasovanie. Schválené 21 proti 17. 1787 a ďalší, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8416 a ďalší, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 8417, 4848, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7963, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7964, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4210, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4498, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 841, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4532. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8412 a 4843. Kto je za? Kto je proti? Zamietnutá 8413, 4844, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamietnuté 8410, 4842, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Osemdesiat to je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté 4211, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 4533, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 8410, 4842, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 7976, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 1424, 1851, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4239, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4401, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 6092, aha, 7793 a 4828, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 5455, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, k rezervám 8202, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 6417. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Nie všetky ruky sa zdvihli. Takže vás poprosím, aby ste elektronické zariadenia teraz použili. Otvorím elektronické hlasovanie. 6417 a 7110. Uzatvorím elektronické hlasovanie. 8406 a 4738, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 6172. Kto je za? Kto je proti? Myslím, že je to schválené, ale poprosím vás, keby ste zdvihli ruky. Osemtisíc štyristo osemnásť a štyritisíc osemsto ktoré sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8149. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? ...6173. Dve časti. Prvá časť, kto je za, proti. Zdržal sa schválené. Druhá časť, kto je za, proti zdržal sa. Overím si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to zamietnuté. 19, 19. 6707, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené 6700. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda, odpadá. Šesťtisíc tristodeväťdesiatjeden. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 4271. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 6702. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 9003. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 7793 a 4828. Kto je za, kto je proti, kto sa zdrža? Zamietnuté. 7704 a 4749. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 6150. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 5456, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 6159, kto je za? Kto je proti? Kto sa... Overíme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie zamietnuté 6159. Kto je za? Ospravedlňte ma, pomýlil som sa. 4548. Kto je za? Kto je proti? Overíme si to elektronicky. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. 20 proti 19, 5455. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. A tým pádom sme to uzavreli, toto hlasovanie. Pán predseda, áno, pán Depre. E, chcel by som vám navrhnúť, aby sme mali 5-minútovú prestávku, aby sme si trošku e, e, natiahli nohy, urobili si prestávku na kávu a prípadne naplnili naše fyziologické potreby. Myslím, že to je veľmi dôležité kvôli nášmu zdravotnému stavu, aby každý sa opätovne mohol zamerať na toto hlasovanie, takže predseda nemá proti tomu žiadne námietky a výbor takisto nie, takže 5-minútová prestávka, to viac menej je nakoniec 10 minút, takže 11.15 navrhujem, že budeme opätovne pokračovať. Dobre? Thank you.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

Takže kolegyne, kolegovia, ja by som návrhol, aby sme teraz pokracovali o štvorke, okruh 4, špeciálne nástroje. A pokiaľ ide o tie ostatné oddiely, tak e, aj to by sme mohli byť ešte do obeda. A ak sa nám toto podarí, tak potom e, si dáme prestávku. A po obede, keď sa vrátime do tejto sály o 15. tak e, dáme oddiel 1, teda Európsky parlament. Jens Geier, dúfam, že sa mu podarí zatiaľ vyriešiť tie pilotné projekty a prípravné aktivity. alebo platby podľa pravidel hlasovať ako posledné, tak potom ako posledné odhlasujeme teda tie platby. A potom sa vrátime normálne k ďalším bodom programu. Mais je ne résiste pas. Ale aj tak, aj tak, mám ešte jedno oznámenie o ktoré sa chcem s vami podeliť teraz. Pani Georgieva bude kandidátkou na generálneho tajomníka OSN, teda mala by nahradiť pán Kimúna v tejto funkcii. Vláda potvrdila, že oficiálne predloží jej kandidatúru No a vy poznáte pani Georgieva, jej energiu, že keď sa do niečoho pustí, no a na tieto účely si zoberie mesiac voľna, aby mohla teda tú kampaň čo najlepšie zrealizovať. No a my teda ju všetci pozdravujeme a želáme jej veľa úspechov. No ale teraz, keď hovoríme o Európskom 2017 a keď e, to vnímame aj v súvislosti s e, revíziou viacročného finančného rámca, nuž, pani Georgieva je veľmi schopná osoba, takže dobrá novina to je tá, že Kristalina Georgieva bude kandidátka. E, zlá novina je tá, že tu nebude s nami v diskusii, ktorá bude dosť delikátna. Ja dôverujem každému jednému z vás v trialógoch, zmierovaní našim spravodajcom. Všetkým vám dôverujem. Pán dopre, nech sa páči. Pán predseda, ja sa teším z tejto správy. Pani Gergiev si veľmi vážim ale e, to, že si zoberie voľno, je to už oficiálne, je to potvrdené, lebo zatiaľ to boli len také chýry nepotvrdené. No ale ak si zoberie teda to mesačné voľno, tak komisia zrejme vymenuje ďalšieho komisára, nie? Ktorý vyplní e, to vákum, e, ako by sme, čo len na sekundu, mohli mať komisiu bez komisára pre rozpočtové otázky. Takže ja dúfam, že pán Oettinger, pán Oettinger ju nahradí. Čiže to už je hotová vec, hej? To ste nám prečo nepovedali, pán predseda? No lebo som začal v nejakom poradí. Pán Fernandes, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja padnem do Portugalčiny. Dúfam, že pani komisárka ktorá teraz potvrdila teda svoju kandidatúru. Ja dúfam, že prejde rovnakým postupom ako ostatní kandidáti. A ja teda dúfam, že teda v jej prípade nebudú sa robiť žiadne výnimky, že to pôjde takisto ako v prípade ostatných kandidátov. No a komisár, ktorý prevezme rozpočet, tak eh, ten by sa mal rýchlo zapracovať, aby zvládol tie naozaj zložité rokovania, ktoré sa spustia o rozpočte na budúci rok aj o revízii vedzečného finančného rámca. Čiže bude naozaj zaujímavé sledovať ten ďalší vývoj. Od chvíle, kedy zaznelo oznámenie, že pani komisárka a ja samozrejme si vážim všetku ňou odvedenú prácu do posiaľ. A ja chápem, že teda už tu je to rozhodnutie nahradiť ju komisárom Oettingerom, ale toto vyvolá neštabilitu v inštitúciách, v európskych inštitúciách, nestabilitu na úrovni komisie, a to vo chvíli, kedy sa spustia rokovania o rozpočte na budúci rok. No a nový komisár, ktorý bude mať na starosti rozpočtové portfólio, ja nepochybujem o jeho kompetentnosti, dúfame, že to zvládne, ja vôbec nepochybujem. A preto by som ja chcel zaželať pani Georgieva všetko najlepšie, veľa šťastia a teda dúfam, že všetko to prebehne plynulo, keď teda dôjde na rokovania s novým komisárom pre rozpočet, s komisárom Oettingerom. Takže ja pevne verím, že to zvládne a my mu aj pomôžeme, keď to bude potrebné, tak aby to všetko dobre skončilo. Ja tu hovorím e, sám za seba, to moja osobná reakcia, ako reakcia na tú novinku, ktorú ste nám práve odkomunikovali, pán predseda. Ďakujem. Teraz pán Novakov, ale stručne, lebo e, nebudeme teraz e, celé do obede hovoriť o tom, čo spôsobí pravdepodobný odchod pani Georgieva. Takže pán Novakov. Ďakujem, pán predseda. Na úvod chcem povedať toľko, že táto nominácia, a teda možné zvolenie komisárky podpredsedničky Georgievy, že toto je obrovská čest pre EÚ, ale aj pre európske inštitúcie a nás ako výbor pre rozpočet, pretože toto je jej portfólio, ja jej držím palce a dúfam, že ona a ten tím, ktorý má okolo seba, urobia všetko preto, aby eh, ten prechod na pána Oettingera eh, bol plynulý, aby nevznikli nejaké nerovnováhy a tak ďalej. Ja som presvedčený, že o toto sa ona postará. Áno, aj pre Bulharsko je to dobrá, dobrá správa, že? Pán Freza, ten dúfam nechce kandidovať. Ani vo OSN, ani nikde inde. Ani pani Kalbio. Takže neprídeme o všetky známe tváre. Dobre, takže Pokračujeme v hlasovaní. Okruh 4. Prvý blok. Tabulka 1 v prílohe. Návrat k návrhu komisie. Návrhu pani Georgievi. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Teraz druhý blok. Tabulka 2. Kto je za? Kto je proti? No. Táto novinka vás trošku imobilizovala. Kto je za? Zvihnite ruku. Kto proti? Kto sa zdržal schválené? Tabulka 3, tretí blok. Kto je za? Ešte stále za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Štvrtý blok. Tabulka 4 v prílohe. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Piatý blok. Tabulka 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Schválené. A teraz eh, samostatné hlasovania. 667, 6667, e, kto je za, kto sa zdržal, e, zamietnuté, 7232, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 4475, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 7757, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 8120 a spojené návrhy, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7233, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4378, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4380 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 4387, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7710 a 4755, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 8465, 4893, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8466 4894. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7711. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4410, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7713 eh, a ďalšie, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 7235, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté 4412, kto je za, kto proti, kľudne zdvíhajte ruky, nech vidíme. takže elektronicky. 7000, pardon, 4422. Est-ce Už ste všetci hlasovali? Konec hlasovania. Zamieta sa. 4424 za. Štyri, Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 4, 4, 2, 7. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4, 4, 2, 8. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7, 2, 3, 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7, 7, 1, 4, 4, 7, 5, 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 4, 4, 3, 3. Kto je za? Kto proti? Naozaj sa tie ruky poriadne nezdvíhajú. Takže 7714, kto je za, kto proti. Kto sa zdržal? 4433, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. 7230, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 4, 4, 3, 4 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8, 1, 6, 2, 4, 2, 1, 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7, 2, 3, 8. Za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7, 2, 4, 0. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Sur les réserves. Ešte k tým rezervám. 6677, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 8236 v dvoch častiach. V prvej časti rezerva 45%, 20% PA. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté k druhej časti za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. A teraz e, známky 4278 za? Proti? Zdržali sa elektronické hlasovanie, pretože nebolo to úplne jasné. Chacun a voté. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 5321 za, proti zdržali sa zamietnuté 4279 za, proti zdržali sa zamietnutí 4280 za, proti to si overíme 4280 hlasovanie otvorené Hlasovanie ukončené. Bolo to schválené. 6682 za. Proti. Schválený. 4491 za. Proti. To si overíme. Hlas, hlasovanie otvorené. Scrutin tu ouvert. Hlasovanie otvorené. Nemáte slovo, bohužiaľ. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 4491 za. Proti. To si overíme elektronicky. 4491 elektronické hlasovanie, hlasovanie otvorené. My sme hlasovali 6682. rejeté. 5900. Takže teraz budeme hlasovať 7459, 4480, kto je za? Proti? To si overíme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Nebolo to e, zamietnuté. 5981 za. Proti. Bolo no, viac rúk je zdvihnutých, takže bolo to zamietnuté. 4281 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 7460, 4481 za proti, zdržali sa zamietnutí. 4281 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7461 4479 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4490 za, 4490. Fernández. Takže kto je za? 4490. Proti? To si overíme elektronicky. Scrutin est clos.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 proti. To si overíme v elektronickom hlasovaní. 4489. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 5987 za. Proti Overíme si to elektronicky. 5987. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 4284 za. Proti. Nejaký problém, nechce sa ma zdvíhať ruky. 4284. 4284. za. Proti. To si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené 21 hlasov proti 17. 7463, 4483 za, proti. Overejme si to v elektronickom hlasovaní. Ospravedlňujem sa, ale musíme sa uistiť. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 20 hlasov proti 13. 5983 za. Proti. Myslím, že to bolo schválené. 6027 za. Proti. Bolo to schválené. 7464, 4484 za. Proti. To bolo zamietnuté. 5984 za, proti, to si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 24 hlasov proti 13. 4547 za, proti, tiež to overíme elektronickom hlasovaní, nebolo to také úplne jasné. Hlasovanie ukončené. No. Je to jasné, bolo to zamietnuté. 7465, 4485 za. proti, zamietnutý, 5985 za, proti, zamietnutý, 4552 za, proti, to si overíme elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 4546 za. Proti. Hm, Zdvíha sa veľa rúk, takže si to overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 19 hlasom proti 18. 7466, 4486 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 7467, 4487 za, proti, zamietnutý. 4285 za, proti, zamietnutý. 5357 za, proti, prijatý. 7468, 4488 za, proti, zamietnutý. 5986 za, proti, Overíme si to v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 21 hlasov proti 16, 7794, 4829 za. Proti. Držali sa, bolo to zamietnuté. Takže tým sme ukončili kruh 4 a prejdeme k špeciálnym nástrojom. Štyri tisíc jednak to je za, proti, zamietnutý 5623 za, proti Držali sa zamietnutí. 8238 za, proti. Udržali sa zamietnutí. 8238 za, proti. Zdržali sa. Takže si to overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie otvorené o pozmeňujúcom návrhu 8238. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 7118. Kto je za? Proti? To si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je ukončené. 23 hlasov proti 15. Päťtisíc šesťsto päťdesiatpäť za proti zdržali sa zamietnutí. Takže pardon, prijatý. 8448, 4878 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7341, 6565 za, proti, zdržali sa schválený. šesť za, proti, zdržali sa, schválený. 6017 za, proti, si, to si ešte overíme. Takže bezpredmetný, takže ten predchádzajúci bol prijatý. Ja pripomienkam 5623 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Dva pozmenujúce návrhy, identické, 8448 a 4878, kto je za, proti, zdržali sa, už bol zamietnutý. Sur les autres sections. A teraz budeme pokračovať s ďalšími okruhmi a časťami. Ďalším častiam, pán spravodajca Tarand. Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne. Rád by som chcel pripomenúť kolegom, ktorí budú hlasovať, že na plenárnom zasadnutí sme hovorili o stanovisku rady a s mandátom, ktorý som dostal od kolegov výboru pre rozpočet som eh, oznámil, že chceme noviť návrh rozpočtu o všetkých rozpočtových položkách a líniách, ktoré zoškrtala rada. A z ohľadom na dnešné hlasovanie len ESVČ sú niektoré detaily, na ktoré by som chcel upozorniť veľmi rýchlo. Pozmejúci návrh AFETu, Výboru pre zahraničné veci, pol milióna eur umiestniť do rezervy pre Task Force pre strategickú komunikáciu, podľa mňa nie je zmysluplný z rozpočtového hľadiska, že potom zhodujeme, že potrebujeme tieto pracovné miesta, to, to nie je len na papieri, potrebujeme reálnych ľudí, chcem vás upozorniť, že sa budú zaoberať veľmi zásadnými kľúčovými problémami. Nesmieme zabúdať na udalosti na Ukrajine a tiež hybridné kampane, ktoré boli spustené proti Európskej únie. Čiže ja by som chcel požiadať kolegov, aby hlasovali proti pozmeňujúcemu návrhu na našom hlasovacom zozname. A druhá vec, pán Gajer a aj ja sme predložili ústny pozmeňujúci návrh k rozpočtovému riadku 1.1.0.0, čo sú základné platy a je sa hlasovať pred pozmeňujúcim návrhom AFETu o 30%, 30% umiestnili do rezervy je veľmi dôležité upozorniť, že tento pozmeňujúci návrh je výsledok rokovaní medzi pánom Brokom a pani podpredsedničkou komisie Mogherini a výbor AFET prehlásil, že ak by ústny pozmeňujúci návrh bol prijatý, tak ostatné hovoria o 30% do rezervy v ostatných rozpočtových riadkoch, je 10 alebo 11, tak tie už nebudú viac potrebné. Takže takým, takým, takýmto konštruktívnym návrhom by som chcel skončiť a poďakovať vám. Ďakujem veľmi pekne, pán Taranta. Prvé hlasovanie, prvý vlog, kredit, ktorý sa týka súdneho dvoru, ombudsmana, dvora auditorov, ochrana údajov, E, úradníka na e, ochranu údajov ESVČ a tiež niektorých, e, niektorých ďalších agentúr, kto je za. Proti zdržali sa schválení. Uh, Európska rada tri pozmejúce návrhy, teda, ktorých môžeme hlasovať a blok, kto je za? Proti? Zdržali sa tieto pozmejúce návrhy, boli zamietnuté k súdnemu dvoru. Pozmenujúci návrh 8000, kto je za, proti, 8244 proti, zdržali sa ten bol zamietnutý 8243 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Dvor auditorov. Prvý posunúci návrh. 4642. A po 4645 a 4646 ktorý budeme hlasovať en blok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Tieto boli schválené k hospodárskému a sociálnemu výboru. Pozmejúci návrh 7313. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 8239 za No, ten prvý nebol prijatý, takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 7314 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 1454 za? Proti? Prijatý. 7101 za? Proti? zdržali sa prijatí. 7315 a 7316 hlasenia blok za, proti, zdržali sa zamietnutí. 7102 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Majú všetci zdvihnutú ruku, takže hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté, 20 hlasov proti 12, 8240. sedemtisíctristosedemnásť, sedemtisíctristoosemnásť, 19, 20, 21, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Establishment plan 1454, kto je za, proti, zdržali sa a bol schválený. Conseil des régions. Iba regionov. Pozmeňujúci návrh 7104, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 7323. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8241. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Zamietnuté. Ospravedlňuje sa pán predseda. 7324, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 1454, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 7325 a 7326. Ono bolo hlasovanie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7327, kto je za, kto je proti? <clears throat> Zamietnuté. 8242. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7328 a 7329 en blok. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 7106 a 4647. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 7330. 7331 spolu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7107. Kto je za? Kto je proti? Nie je to úplne zrejme. Mám pochybnosti. Takže si to overíme. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválené. 20 proti 15. 1454. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. ESVČ. hlasovanie blok, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy 2801 ohľadom rozpočtových liniek 1100, 1102, 1103. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené. ...5005, o tom nebudeme hlasovať. 5359, kto je za? Kto je proti? Všetky ruky sa nedvíhajú, takže ja vás poprosím ešte raz k tomuto návrhu, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Odhlasované. budeme hlasovať spoločne, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 8301, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 7340, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Poznámky a rezervy. Pán Gajer spomínal svoj ústnu, ústny pozmeňujúci návrh. Ak chcete tomu niečo pridať. Pán predseda, je to ústne pozmenenie, na ktoré poukázal už pán Tarant. Je to náš spoločný návrh. Ide o tú záležitosť AFETu na uspokojenie tohto e, výboru sa udialo listom pani Mogherini. Bien, je mets aux voix. Dobre, tak budeme hlasovať o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu. Kto je za, zdvihnite ruky, poprosím vás. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto. Tak tým pádom je to schválené. 5359, 5359, ktorý je kompatibilný s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom. <clears throat> Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. 5300. Teraz, ktorý sa týka niekoľkých rozpočtových liniek. Máme tu viacero oddielov. Spoločne hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnuté. A teraz sme ukončili hlasovanie, ktoré sme si naprogramovali na dnes ráno. Teraz e, ukončíme naše zasadnutie a budeme sa venovať po obede rozpočtu parlamentu pre pilotné projekty a pre e, prípravné činnosti a takisto pre platby. Myslím, že dnes po obede by sme mohli potom prebehnúť e, všetky tie správy, ktoré sme si naprogramovali na zajtra ráno, ak sa nám to podarí dnes po obede, tak tak zajtra ráno by sme nemuseli vôbec mať e, zasadnutie. Nikto nežiada o slovo, tým pádom končím dnešné ranné zasadnutie. Aha.